zablokovali aj ďalšie pokroky. To nie je vašou chybou, pán Juncker. My eh, hodnotíme váš európsky entuziasmus, vašu dobrú náladu a takisto ešte aj tá posledná veta, ktorú ste povedali. Európa musí bojovať proti nacionalizmu, pretože Európa je projektom spoločného života, spolužitia a mieru. A dnes sa vám musíme poďakovať za vašu angažovanosť. Máte skutočne náš rešpekt a obdivujeme vás. Ďakujem a teraz má slovo pán predseda Čološ. Vážený predseda komisie, vážený pán e, Klot, e, Chcem sa ti poďakovať nielen za to, čo, si, čo ste spravili na e, čele komisie, ale čo ste spravili počas vašej kariére. Naozaj ste boli príkladom toho, čo to znamená byť Európanom. Za to by som sa vám chcela poďakovať. Eh, počas vašho mandátu ste museli riešiť finančnú krízu, Brexit a migračnú krízu. Dokázali ste zachovať európsku jednotu a myslím si, že celý svet tu jednomyselne vám za to ďakuje, pretože táto jednota, jednotnosť je to, čo je to najhodnotnejšie. Eh, vaša komisia bola komisiou poslednej šance, tak ste ju nazvali. Teraz sa pripravuje nová komisia a e, Európania nedostali to, čo chceli. E, je potrebné budovať užitočnú Európu, to je v centre nášho záujmu a teraz budeme mať záujmu novej šance, dúfam. Ale e, Napriek tomu e, za tieto roky sa podarilo mnohé dosiahnuť. E, za tie roky, keď ste boli v čele komisie a chcel by som spomenúť mnohé príklady, konkrétne príklady, ale e, budem hovoriť iba o Junckerovom pláne. Myslím si, že o ňom sme nehovorili dosť. Bol spočiatku kritizovaný tento plán, ale napriek tomu dokázal mať konkrétny dopad, ukázal mnohým malým a stredným podnikom takú tvár Európy, e, ktorá svedčí o tom, že Európa je užitočná a efektívna a Eh, umožnil realizovať inovačné projekty. Eh, takisto ste o svojom vystúpení hovorili o politickej eh, komisii. Myslím si, že ste pripravili cestu na to, aby komisia bola ešte politickejšia, pretože cez politiky hľadáme európske riešenia na konkrétne problémy Európanov a mali by sme sa vydať ďalej touto cestou, viesť dialog, posilnený dialog medzi inštitúciami a dialog so spolupčanom, aby sme postupne budovali túto Európu, ktorá bola v centre vašich aktivít. Ďakujem vám veľmi pekne, Jean-Claude Juncker, ďakujem celej komisii, nielen vám za to, že ste ukázali a dokázali, čo to znamená Európa, ktorá a čo to znamená pracovať pre Európu. Ďakujem a teraz má slovo pán predseda Lamberts. Vážený pán predseda, e, za zelených a e, Európsku alianciu e, zhodnotiť vašich 5 rokov. Ja som pred 5 rokmi hlasoval za vás, aby ste sa stali predsedom Európskej komisie a podstate to bolo v čase, keď Luxembursko bolo e, daňovým rajom a nemalo e, transparentnú e, politiku. Ale niekedy tomu tak je, že ste ukázali sa s tým najlepším, ktorý ste to ustrážili. S Pierre Moskovicím usilovne pracovali a počas vášho volebného obdobia sme pokročili v oblasti daňovej spravodlivosti, ale je tu ešte stále jedna veľká prekážka a to je tá tvrdohlava z členských štátov, ktorí odmietajú daňovú harmonizáciu. A e, nenašli ste odvahu použiť patričný článok, e, aby ste ich k tomu donútili. E, ste sociálny demokrat, e, a spolupracujete s EPP. E, smernica o vysielaní pracovníkov a v podstate všetko, čo je, čo sa týka toho Európskeho piliera sociálnych práv, to všetko predstavuje e, nepopierateľný úspech, ktorý ste dosiahli vy a vaša komisia. E, kolegovia to už povedali. V podstate ste prijali európsky právo, európsku legislatívu hospodárskej správy eh, a eh, bojovali ste za ľudskú dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť viedla vašu komisiu k tomu, aby ste eh, aj napriek tomu sa vám nepodarilo kolektívne reagovať na krízu migrácie. E, e, rada všetko zablokovala a je mi ľúto, že tu pán Tusk nie je. Všetko zablokovala, e, pretože chce budovať Európu ako pevnosť. Ale nikto nepochybuje o vašom sociálnom cítení. Zdá sa, že vaše environmentálne svedomie ešte potrebné budovať všetko tu horí, biodiverzita e, sa stráca, zdroje sa zmenšujú. A je tu globalizácia v aktuálnej podobe e, dohôd e, Investori e, sú e, niekedy nazývaní nesprávne investormi. Je tam skôr o kapitál a potom, pokiaľ ide o Spojené štáty americké, vy ste sami povedali, že sa obrácajú chrbtom ostatným a bojuje, budujete spoločnú poľnohospodárskú politiku, ktorá e, nie je v prospech životného prostredia. E, my, e, vy ste blokovali rôzne pokroky, napríklad endokrinné E, disruptory a podobné ekologické opatrenia. Vaša komisia často e, chránila vyloženie záujmy biznisu. Napríklad chránili ste obchodné tajomstvá a takisto ste nechceli e, chrániť tzv. whistleblowerov, poskytovateľov dôležitých informácií. A takže my sa pozeráme na vašich 5 e, rokov so zmiešanými pocitmi. E, bola to komisia, ktorá sa snažila, ale nedokázala vyriešiť existenčné problémy, s ktorými sme konfrontovaní. Vy ste hovorili, že vaša komisia je komisiou poslednej e, šance. Našťastie výsledky eurovolieb v máji nepotvrdili, že to bola posledná šanca, povzbudili nás. E, ale logika národných preferencií nepriniesla e, ovocie. Tak ako vy, aj my proti tomu chceme bojovať. Teraz e, je to na nasledujúcej komisii, na novej predsedničke. Bude na tejto novej komisii, aby rozhodne sa vybrala iným smerom. Musíme si získať všetkých Európanov a všetky Európanky, aby podporovali myšlienku zjednotenej Európy. To je prvá nadnárodná demokracia na svete. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán predseda Zanny. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Juncker, pred piatimi rokmi ste sa predstavili pred toto sálou poprvýkrát a ja som mal veľmi zmiešané pocity. Mal som pochybnosti o tom, či vy môžete byť tá správna osoba pre znovuzrodenie Európy, ale myslel som si, dobre, e, dáme vám ten benefit pochybnosti, ale teraz po piatich rokoch som si istý, vy nám odovzdávate Európu, ktorá je horšia ako tá, ktorú ste dostali pred piatimi rokmi. Je to Európa, ktorá je rozdelená, slabá, e, chorá, ktorá nie je schopná zareagovať na moderné výzvy a takisto má tri zásadné problémy, ktoré chceli, aby, e, ktoré chceli občania riešiť. E, sú tu, e, je tu migračná kríza, potom problémy s hospodárskym rastom a problémy s vnútornou bezpečnosťou. Komisia, vaša komisia zlyhala v riešení týchto troch problémov. A príčiny sa nenachádzajú mimo týchto inštitúciách. Príčiny sú vnútorné. Príčinou sú tie nesprávne politiky, ktoré ste viedli a opakovali ste chyby, ktoré, ktorých sa dopustila predchádzajúca komisia pred vami. Hovorili ste o údajných úspechoch vašej komisie, hovorili ste o raste, ale Európa zaostáva v skutočnosti za inými veľkými ekonomickými veľmocami. Nehovorili ste o deindustrializácii. Dnes veľké európske podniky e, krachujú prestávajú fungovať. Hovorili ste o svojom investičnom pláne. Ak e, pripustíme, že je to pravda, povedali ste, že ste aktivovali 140 miliard e, eur investícií, ale vy ste pôvodne slúbili 315 miliard e, investícií, takže neviem, či sa to dá považovať za úspech. Ja si myslím, že milióny európskych občanov Ehm, je teraz spokojných, že odchádzate na dôchodok, budete mať vysoký dôchodok, ale musíme zopakovať, že vaša ehm, komisia bola horšia ako všetky predtým. Dúfam, Eh, ale eh, môžem povedať, že ešte je tu nádej, že vaša následnička, eh, jej sa bude ešte horšie dariť ako vám. Dopustili ste sa veľmi závažných chýb za posledné roky a môžeme len dúfať, že sa tieto chyby nebudú opakovať. Ďakujem a teraz dostane slovo pán poslanec Legutko. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Juncker, dovolte mi Eh, pochváliť vašu oddanosť verejnej službe. Je tu veľké množstvo dobrých vecí, za ktoré sa vám musíme poďakovať a vaša práca eh, a práca vášho týmu skutočne musí byť ocenená, pretože ste sa snažili posilniť jednotný vnútorný trh alebo zvýšiť bezpečnosť, takisto zabezpečiť eh, bezpečnosť energetických dodávok a investície Takisto tu boli aj plány, ktoré posilňovali malé a stredné farmy e, v polnohospodárstve a tieto iniciatívy by nemali zostať nepovšimnuté. Avšak treba povedať, že tu boli aj početné sklamania. Prišli sme o jeden z najväčších členských štátov, jeden z najvplyvnejších členských štátov, tak interne ako aj externe. A treba povedať, že je to sklamanie a to historických rozmerov a A isto nemôžete nám hovoriť, že sa zbavujete zodpovednosti, pretože mali by ste sa k tomu postaviť. Avšak, čo ma znepokojí, je to, že odchod Spojeného kráľovstva nespustil obdobie nejakej reflexie, aby sme mohli hľadať príčiny toho, čo sa udialo. Pán Barne hovoril o reflexii dnes ráno, ale ja som očakával, že toto by sa bolo, malo udiať pred Brexitom a nie po Brexite. Avšak Namiesto toho sme tu mali politiku, ktorá prehlbuje tie rozkoly a zhoršuje problémy. Vaša komisia, ktorá končí, išla v podstate ako keby proti e, demokraticky zvoleným vládam a to jednoducho viedlo k šokujúcim dvojakým štandardom, pretože ste hovorili o pravidlách niektorým krajinám a zasa zatvárali oči pred chybami iných krajín, kde došlo k opätovnému porušovaniu pravidiel. Boli tu teda rozkoly, ktoré boli podstate uvalené na členské štáty a na niektorých voličov, ktorí nikdy nechceli mať s vašimi rozhodnutiami nič spoločné. Takže v podstate takýmto spôsobom sa nezbližujú krajiny a ľudia. A končiaca komisia, bohužiaľ musím to povedať, pán Juncker je v podstate prvou komisiou, ktorá zasadila rozkoly medzi ľudí oveľa viac, než by ich bola zblížila. Ďakujem. A teraz dostane pán, e, slovo pani predsednička Obry. Vážený pán Juker, ako by sme nemohli e, sa vám poďakovať, keby sme poukazila niektoré škandály, pokiaľ ide o škandály ako panamské škandály a ďalšie a LuxLeaks. Vy ste tam boli do toho e, takisto e, v podstate zaangažovaní. A pokiaľ ide o boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, vy ste boli na čele komisie napriek niektorým e, snahám komisárov, ktorým sa treba poďakovať, je ako keby sme žiadali, aby Monsanto prestalo vyrábať pesticídy. Takže bilancia, pán, komis- pán predseda komisie, treba povedať, že napríklad, kde máme e, minimálnu mzdu? európsku, o ktoré ste nám hovorili a slúbili. Takisto boj proti klimatickým zmenám. Neprijali ste nejaké rozhodnutia pred piatimi rokmi v tomto ohľade a takisto zmluvy o, o voľnom obchode, to takisto sa neuskutočnilo. Bilancia teda nie je až taká dobrá. Myslíme tu na 6, 6 60 tisíc mŕtvych ľudí v mori. Treba povedať, že toto je v podstate e, veľké negatívum a očakávam, že nová komisia bude fungovať lepšie. Vy ste poukázali už na to, že nemôžeme postupovať demokratickým spôsobom proti demo- európskym zmluvám. Potrebujeme demokratické voľby. Na záver vášho mandátu, pani Juncker, treba povedať, že ste slúžili predovšetkým trhu, a nie občanom Európskej únie. Ale nás zaujímajú hlavne sociálne práva a preto vám želáme skvelý dôchodok a preto tu máme aj pre vás malý darček, na to, aby ste sa vrátili do vášho daňového raja. Máte tu tie nadnárodné podniky, ktoré boli v LuxLeaks škandále. Želáme vám krásny dôchodok. Teraz dostane slovo pani poslankyňa Evi. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Juncker, počas svojho e, Váš mandát sa končí a teraz je čas na to, aby sme ho vyhodnotili. E, Bohužiaľ, ale nemôžem vám dať e, známku za každý predmet, lebo by ste dostali veľmi zlé vysvedčenie. Chcem ale hovoriť o investíciách a o Junckerovom pláne. Išlo o, o pôvodne o obnoviteľnú energiu, ale ešte stále financuje fosílne energie. 195 eh, eh, projektov bolo schválených v roku 2017 a veľká časť, takmer 100 z nich, eh, sa týkala fosílnych palív, hm, ropy, plynu. Chceme takto v skutočnosti zrealizovať ekologickú transformáciu. Teraz žijeme v čase klimatickej núdze a vy ste zbrzdili potrebné opatrenia, ktorými chceme bojovať proti klimatickým zmenám. Toto máme vysvetliť mladým, ktorí teraz e, protestujú v uliciach Európy. Je to budúca generácia. Teraz sa hovorí o novom investičnom pláne. Tento raz dúfame, že to budú udržateľné investície. Pani von der Leyen sľubuje obrovské miliardy eur na boj proti klimatickým zmenám. Dúfam, že tento parlament nezopakuje tú chybu druhýkrát, že uverí e, tým tzv. pákovým efektom, ktoré boli vo vašom pláne. Dúfam, že sa zjednotíme a budeme žiadať od predsedničky von der Leyen skutočné záruky, aby teraz prišli finančné, ozajstné finančné zdroje, ktoré budú financovať e, zelené investície a nie iba také generické investície na spôsob Junckera. No a na záver tejto rozpravy dostane slovo pán predseda Juncker. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii. E, najmä tým, ktorí e, sa e, vyjadrili pochválne a poprosím pána Zanyho, aby si lepšie naštudoval tieto materie, hlavne čísla, aby necitoval potom čísla, ktoré sú nesprávne. Pán predseda Juncker, ďakujem vám, ďakujem aj členom kolegia komisie za to, že prišli sem a aby hájili ideál Európy. Ešte raz e, chcem povedať, že vám e, srdečne ďakujeme za všetku prácu a za všetku námahu, ktorú ste venovali e, Európe. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. A teraz prerušíme zasadnutie na niekoľko minút a potom sa začne hlasovať. Kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa, aby sme mohli začať hlasovať. So, ich darf Ihnen vorab Najskôr... Chcela by som vás informovať, že výbor Ekona Invi sa uzhodli, že pred prvým čítaním na rade podľa pravidla 72 rokovacieho poriadku e, pôjdu do interinstitucionálnych rokovaní. Máme tu stanovisko parlamentu, ktorý mandát na tieto rokovania predstavuje to k dispozícii na webovej stránke a bude to takisto aj v zápisnici. A týmto sa dostávame k hlasovaniu a začneme správou kolegyni Blinkevičiu, to je tu Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Is this no? No. Can I close? Ich schließe, ich schließe die Abstimmung. Končím hlasovanie. Where can I see now? So. Prijaté. Ideme k ďalšej správe. Správa kolegu Davis. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ah, this is done. Okay. Ich schließe die Abstimmung. Končím hlasovanie. Aj to je prijaté. Týmto sa dostávame k správe kolegu van Overtveld. Návrh rozpočtu na rok 2020. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Schließe die Abstimmung. Končím hlasovanie. Aj táto správa bola prijatá. A týmto sa dostávame na konci hlasovania návrhy naliehavosti. Máme tu výbor pre e, cestovný ruch, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. schließe die Abstimmung. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem srdečne. Die Sitzung, die Sitzung wird jetzt bis 15 Uhr unterbrochen. Teraz prerušíme rokovanie do 15. hodiny. Vidíme sa neskôr.